Viktor Bostináru e, zastupoval e, Európsku úniu v Čínskej ľudovej republike. E, ak má niekto niečo proti, môže sa vyjadriť. Ak nie, tak táto nominácia je schválená za SAD. A môžeme teraz prejsť na ďalší bod. Je to druhé čítanie správy pána Ekmerka ohľadom radio, politiky rádiového spektra a za jeho prítomnosti, kde sa nachádza. Prepačte. Pán Mark, máte slovo ako spravodajca. Máte 4 minúty. Vážená pani predsedajúca, vážená pani komisárka, vážení priatelia, kolegovia rozhodnutím európskeho, európskej politiky o frekvenčnom spektre príjmame nevyhnutné kroky preto, aby sme opätovne získali skutočné európske globálne líderstvo v oblasti mobilných telekomunikácií. Prináša to celý rad nových možností pre európsky telekom priemysel, rovnako ako aj možnosti poskytovania nových služieb a nových možností pre rast. A to je dôležité, to treba počiarknúť že toto je práve to, o čom tento balíček je. Nie je to len telekome, je to o tom, že chceme poskytnúť novú dynamiku európskemu hospodárstvu. A rád by som poďakoval vám, pani komisárka, zároveň maďarskému a poľskému predsedníctvu a zároveň tieňovým spravodajcom za výsledok tohoto rokovania. Už pomerne dlho Európa zastávala vedúcu úlohu eh, v oblasti mobilných telekomunikácií. Bolo to bol to spoločný európsky štandard GSM spolu aj s európskou dereguláciou eh, frekvencií, ktorá vytvorila priestor preto, aby sme eh, vytvorili veľmi dynamické eh, odvetvie telekomunikácií, kde bolo mnoho nových inovácií, rastu a zároveň prosperity. Tento, tento impuls sme už stratili a zároveň dnes dokážeme nájsť nové možnosti globálneho hospodárstva s novými aktérmi, ako sú napríklad Čína a India, ktorí spoločne súťažia na jednom globálnom trhu aj s Američanmi a my potrebujeme urobiť nevyhnutné úsilie preto, aby sme sa stali lídrami v tomto novom rozvoji. Nielen pre telekom, kvôli telekomu ako takému, ale práve preto, aby sme opätovne obnovili svoju, e, svoju konkurencieschopnosť. A zároveň tu vidíme rastúci dopyt po, e, po transferoch dát, ktorý skutočne narastol a bude naďalej narastať možno nie explozívnym eh, faktor, rastom, ale stabilným rastom do budúcnosti s príležitosťou pre nové pracovné miesta a rast. Moja ambícia, pani predsednička, v rámci tejto správy o danom rozhodnutí bolo, aby sme v rámci viacročného e, programu e, prijali kľúčovú úlohu e, v rámci tejto tzv. Druhej, druhej vlny internetovej revolúcie, ktorej čelíme. Chcem, aby sme boli lídrami v tomto procese zmeny a zároveň by som chcel, aby sme vytvorili najlepšie možnosti v Európe, čo sa týka konkurencie schopnosti, využívania telekomunikačných možností. A aby som to povedal veľmi jednoducho, Chcem, aby Európa bola jednotkou. Nie dvojkou, nie trojkou a nie štvorkou. Ale ak máme byť jednotkou, tak musíme prijať nevyhnutné rozhodnutia, ktoré nás skutočne spravia tou jednotkou, ktorou chceme byť. A práve preto som naozaj veľmi rád, že sme mohli zvýšiť naše ambície v rámci tohoto procesu. Vďaka tomuto rozhodnutiu uvoľníme frekvenciu 800 MHz, od januára 2013, ktorá e, poskytne európskym telekomunikačným e, aktérom novú kapacitu, ktorú potrebujú. Zároveň týmto rozhodnutím nastavíme nové ciele. A síce, že nie neskôr ako v roku 2015 uvoľníme spoločne e, aj celú frekvenciu 1200 MHz pre bezdrôtové služby Zabezpečíme tým to, že rastúci dopyt bude môcť byť uspokojený a staneme sa lídrami na dlhý čas a zároveň poskytneme najlepšiu možnú kapacitu pre európsky priemysel, či už to je sektor poskytovania služieb alebo telekomunikačný operátor ako taký. Zároveň sme sa dohodli aj na tom, že komisia v roku 2015 posúdi možnosť ďalšieho uvoľnenia frekvencií tak aby sme mohli zabezpečiť to, že budeme mať e, všetky tie najlepšie možnosti. A zároveň sme sa rozhodli, že vytvoríme európsky inventár. Rozhodli sme sa, že zabezpečíme e, všetky nevyhnutné možnosti pre Wi-Fi e, vo aj ostatných oblastiach. Takže spoločne zhrnúc toto vystúpenie, pani predsedajúca, to, prečím stojíme, je prijať rozhodnutie, ktoré nám dá nové možnosti, tak aby sme sa stali lídrami na globálnom trhu v telekomunikáciách a zároveň tým budeme môcť zvýšiť konkurencieschopnosť a príležitosti pre nové služby. Ďakujem vám všetkým za spoluprácu a teším sa na debatu, ktorá bude prebiehať dnes večer a rozhodnutie, ktoré príjmeme zajtra. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Hökmark. Pani Kruz za komisiu, nech sa páči, máte slovo. Vážený, vážená pani predsednička, som veľmi rada, že parlament a rada sa dohodli o programe e, radiového spektra, radiofrekvenčného spektra. Ako viete, už to bolo rozhodnuté v decembre a dúfam, že zajtra parlament e, spraví svoj krok. Chcela by som oceniť pre všetkým snahy pána spravodajcu pre mňa je, e, to nie je Spiri González, ale Spectrum Gunner. Pán Hagmar, e, tieňový spravodajca, e, takisto pomáhal a takisto aj všetci, ktorí prispeli k dosiahnutiu tohto výsledku. Prijatie tohto programu je významným krokom vpred. Všetci si uvedomujete, aký význam má spektrum pre digitálny svet. Napríklad používanie mobilných dát v Európe sa dvojnásobne takmer každý rok. Je to naozaj obrovské tempo, tu stále väčší dopad pre audiovizuálny obsah online a v tomto svete obmedzenia ohľadom dostupnosti spektra sú obmedzeniami hospodárskeho rastu, tak ako to ste to správne povedali. Ja by som nesťažovala riešenia E, hľadanie riešenia program pre všetkých, pretože to umožňuje dosiahnuť výsledky všetkých, ktoré chceme. Napríklad v roku 2013 otvoríme kľúčové pásmo 800 e, MHz pre bezdrotovú komunikáciu. Po druhé, vytvoríme európsky inventár pre podporu efektívneho využívania spektra, použijeme na identifikáciu minimálne do roku 2015 1200 MHz harmonizovaného spektra pre vysokorýchlostný internet bezdôvodový a zároveň zaručíme hospodárskú súťaž pri využívaní spektra. Takisto splníme požiadavky, ktoré majú doprava, energetika, ochrana životného prostredia, ochrana obyvateľov a po piate podporíme členské štáty a posilníme koordináciu na EÚ v rámci medzinárodných rokovaniach o spektre. V roku 2012 Svetová konferencia o komunikácii v Ženeve e, prebieha teraz a je to veľmi dobrý príklad toho. A chcem vám však pripomenúť, e, že komisia e, pripája pripojila k záverom rady tri vyhlásenia. Rokovania v Ženeve, ktoré prebiehajú, tie samozrejme E, neviem teraz vyhodnotiť, kým nebude táto konferencia ukončená koncom tohto týždňa. E, následne sa pripraví pracovný dokument komisie, ktorý vám dáme k dispozícii. Avšak v tejto fáze sa zdá byť pravdepodobné, že ciele EÚ, tak ako sú uvedené konkrétne v uznesení parlamentu zo septembra, asi budú dosiahnuté pre všetkým, čo sa týka oblasti E, vysokorýchlostného spektra pre Galileum ako pre e, zariadenie na krátky dosah. V rámci VCO rokovaní sa takisto hovorí o využívaní 700 MHz pásma pre vysokorýchlostný internet pre africké a arabské krajiny, ktoré nechcú čakať až do roku 2015, aby sa diskutovalo na túto tému. A samozrejme je to veľmi citlivá otázka, ale uh, program, o ktorom dnes diskusujeme, nám dá určité politické smerovanie a nástroje na riešenie tejto problematiky. Je potrebné mať na pamäti, že hospodárskeho zajtrajstva bude digitálne a koherentný program spektra poskytuje akési kolesá, na ktorých toto hospodárstvo sa môže posunúť vpred. A preto by som chcela vyzvať vážených poslancov, aby schválili stanovisko rady v duchu kompromisu ktorý bol dosiahnutý 24. oktobra minulého roka. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ďakujem pani. Takže slovo má za skupiny pán Rubik na dve minúty. Ďakujem, pani komisárka. Myslím si, že je to pre nás všetkých veľmi dôležité práve teraz v strede dlhovej krízy, aby sme mysleli na to, ako si tie peniaze znova zarobíme, ktoré vydávame. A povedali sme, my to meriame podľa výsledkov do roku 2014 a to je jedna z najdôležitejších oblastí Európskej únie, to znamená adekvátne dosiahnuť nové rámcové podmienky, aby sme boli konkurencieschopní. Ako to dosiahneme? A ja vám musím zablahoželať, pretože hardware za posledné roky a mesiace sa dramaticky zlepšil od smartfónov cez iPady, cez medenú platňu, cez vysokorýchlostné siete, cez servery, ktoré majú úplne iné kapacity, vrátane cloud computingu, kde vidíme, že je potreba e, extrémne narastá a práve tu v Európskej únii sme prevzali vedúcu funkciu a k tomu vám blahoželám. Ale napokon ide o to, aby sme aj v oblasti softvéru stanovili nové štandardy. Keď hovoríme dnes o sieťovej neutralite, ide o to, akú kvalitu, akú kvantitu, akú prioritu, s akými výkonmi sa pracuje v týchto sieťach a tu potrebujeme technické normovanie a samozrejme aj technickú legislatívu. A Európa ukázala, že so softverovými riešeniami sa dá dosiahnuť veľký pokrok. Napríklad systém GSM, UMTS, MTE, MTE siete štvrtej generácie, čo bude ďalšie. Takže musíme byť pripravení na to, že dátové množstva, množstva dát extrémne vstúpajú a roamingový dosier rastie. Začíname merať v terabajtoch a nie v gigabajtoch, lebo tieto časy už, e, čísla už dosiahnul konečný spotrebiteľ. Ale sú tam aj ďalšie podmienky. Keď hovoríme o diskusie, o akta, vidíme, že sa tu musíme celoživotne učiť, že je to dôležité aj pre užívateľa a potrebujeme tu viac výskumu. Takže jasne povedané, podnikateľské modely, ktoré tu existujú, tieto sociálne siete, všetky tieto e, majú svoje nároky na to, aby sme našli frekvencie, ktoré umož- umožnia adekvátne výkonnosti. Ďakujem. Slovo má pani Hera Manuel, dve minútky. Ďakujem veľmi pekne za slovo, vážená pani predsedajúca, pani komisárka. Preto všetkým by som rada chcela e, pozdraviť pána Hokmarka a aj ostatných tieňových spravodajcov, najmä pani Traubmana. Chcem im poďakovať za ich prácu a za ich príspevky. A na to môžeme nazvať akási prvá európska spoločná vízia v oblasti redistribúcie frekvenčného spektra. Viem, že to nebola ľahká úloha, ale táto redistribúcia bola tradične vyhradená pre členské štáty a viem si predstaviť, aké komplikované to mohlo byť eh, sedieť na rade pri rokovacom stole je tu naozaj veľmi eh, prúdko rastúci dopyt po eh, nových frekvenciách, ktoré si vyžadujú nové možnosti a tieto možnosti sú veľmi obmedzené. A práve preto teraz vieme zabezpečiť, že pridelovanie frekvencií bude efektívne a zároveň ehm, poskytne možnosti najviac inovatívnym eh, sektorom. My veľmi vítame základné body tejto dohody. Niektoré z tých, ako pripomenula aj pani komisárka Cruz, sú najmä pridelenie teda frekvencie 800 MHz v rámci širokopásmových pripojení v členských štátoch a to v roku 2013 a potom potom je to aj ehm, ďalšie pridelenie 1200 MHz pre mobilné datové služby od roku 2015 a zároveň vytvorenie inventára voľných frekvencií spektra, tak aby sme hľadali nové možnosti harmonizácie a zároveň aby sme eh, čo najefektívnejšie tieto možnosti využívali. Tieto opatrenia umožnia nové využívanie tohoto spektra v čase, eh, ktorý je dôležitý preto, aby sme eh, prekonali digitálnu priepasť je to dôležité, dôležitý výkon a dôležité napredovanie, tak aby sme zabezpečili nás cieľ zabezpečenia rýchleho internetového pripojenia pre celú populáciu, ako to definuje digitálna agenda. Chcem len pripomenúť, že moja skupina a trvala na dôležitosti toho, aby sme našli akúsi rovnováhu medzi dopytom a požiadavkami telekomunikačných operátorov a zároveň potrebami a možnosťami distribútorov rádiovej frekvencie Náš návrh bol vždy, aby sme zabezpečili kultúrnu diverzitu. V konečnom aspektu touto dohodou e, dokážeme prekonať digitálnu priepasť a zároveň poskytneme záruky telekomunikačným operátorom tak, aby dokázali e, prijať nové stimuly do sektora, ktorý má obrovský potenciál preto, aby sme mohli prispieť ekonomické obnove Európy. Ďakujem pekne za slovo pani predsedajúca, ďakujem pekne pani Piera Madurel, teraz má slovo pán Panajotov na dve minúty, nech sa páči. Pani komisárka, pán, pani predsednička, milí kolegovia, chcem sa poďakovať spravodajcovi, že predložil veľmi dôležitú a komplikovanú správu. S týmto návrhom komisia navrhuje nasledovné, že Európsky program pre harmonizáciu frekvenčného sektora je skutočne skutočnosťou, je to už fakt. žiadame bezdrôtovú komunikáciu. V rámci tohto programu budú všetci občania Európskej únie mať prístup k, k širokému pásmu do roku 2015, ale harmonizácia nie je len e, technický úspech pre Európsku úniu. Táto harmonizácia je veľmi dôležitá pre vnútorný trh v Európe. Rozšírením vnútorného trhu na vysokorýchlostné alebo široké pásmo Európska komisia poskytne digitálne štruktúry, ktoré potrebujeme na rozvoj vnútorného trhu a na posilnenie eh, nášho hospodárstva. Toto, táto harmonizácia posilní poskytovanie služieb v Európe, skonsoliduje a posilní ich. A len vtedy môže Európska únia hrať vedúcu úlohu v sektore poskytovania služieb. A takto môžeme rozvíjať konkurencieschopnú ekonomiku, ktorá je založená na vedomostiach a vieme si predstaviť, že do roku 2014 čo sa týka použitia širokého pásma. Toto sa zdvojnásobí, avšak musíme konať veľmi rýchlo. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Ford. Ďakujem. Ďakujem. Pán Naša mobilná e, premávka dát sa bude zdvojnásobovať za posledné roky. Milujeme naše smartfóny, nové zariadenia a koordinovanie spektra posilnení prí, prístup hladké konexie cez naše hranice, zniží to ceny a zvýši kvalitu. Spektrum je konečný zdroj ktorý posilňuje e, verejný sektor. Krajiny by mali liberalizovať existujúce 3G spektrum počas generácie a treba s tým obchodovať, aby boli prístupy pre nový pre nových hráčov. Uvoľnenie spektra je vitálne pre hospodársky rast. Vo vidieckých oblastiach pri 800 MHz sa môžete dostať tam, ktoré, s ktorými sa nedostaneme s inými pásmami a 2,6 GHz absolútne zlepší situáciu. Treba koordinovať činnosti a inventár pomôže, ale členské štáty musia tiež zabezpečiť miestne služby aby sme udržali naše konkurencieschopnosť, naše krajiny musia poskytnúť našu zdieľanú digitálnu víziu. Pridelovanie spektier je jeden krok, ale zákazníci musia byť schopní to používať a na to potrebujeme dlhodobé investície do našej infraštruktúry. A to je ešte väčšia výzva. Pani Ford, akceptujete otázku pána Rubika? Áno, v poriadku, pán Rubik. Ďakujem, pani Ford. Myslím, že ste povedali niečo dôležité a síce e, súťaž, ktorá prekračuje hranice. Mňa zaujíma, aké šance vidíte pre Európsku úniu teraz pri medzinárodnej súťaži e, vo vzťahu k Číne a k USA pomocou v súvislosti s touto frekvenčnou politikou. Goes... Myslím si, že to prekračuje hranice pásiem. Ide tu o budovanie infraštruktúry aby moja e, infraštruktúra sa rozširovala na základe dopytu s rovnakým tempom a v tomto parlamente uvádzame legislatívu e, pre e, investorov dlhodobo a keby bola Európa menej atraktívna pre dlhodobých investorov, ktorých potrebujeme na to, aby sme vybudovali naše mobilné infraštruktúry a iné infraštruktúry. Merci, Ďakujem pekne. Pani Ford teraz dostáva pán Zústra na minútu. Ďakujem pekne. Pani predsednička. Mm, myslím si, že toto zjednoduší komunikáciu a naša strana podporuje tú dohodu. Vnútorný trh má v podstate e, právo na existenciu Európskej únie je voľný pohyb. Nielen tovaru, ale aj myšlienok a názorov. Žiadne prekážky. Európske inštitúcie jednoducho musia zabezpečiť, záruku na ochranu voľného pohybu osôb, myšlienok, názorov. To všetko má výhody, musí mať webovské stránky tak, aby si občania museli vymi- mohli vymieňať skúsenosti. Európska parlament, komisia, 10 veľvyslancov hovorilo proti možnosti toho, aby občania mohli vyjadrovať svoje názory. Dokonca ani pani e, komisárka Kruzová, ktorá e, je za internetovú slobodu, je teraz proti takejto iniciatíve. To nie je správny signál, ktorý vysielame. Sloboda prejavu je v jadre demokracie, je v jadre politického odkazu mojej strany a jednom z základných práv Európskej únie a e, to by bolo potrebné zobrať na vedomie. Ďakujem pekne. Slovo dostáva pán Marcikievič na dve minúty. Ďakujem pekne, pani predsednička. Vážená pani komisárka, žijeme v globalizovanom svete a preto potrebujeme podporiť rozvoj nových technológií, ktoré vedú k lepšej komunikácii a odovzdávaniu údajov. Momentálne Európska únia podiela, zúčastňuje týchto pretekoch technologických a chce sa stať lídrom. Som presvedčený o tom, že by sme mali spraviť všetko, čo je v našich silách. Myslím si, že by sme nikdy nemali spomalovať tempo. Druhé čítanie uh, ani v druhom čítaní polské predsedníctvo spravilo všetko preto, aby táto legislatíva bola schválená. Komisia a rada sú takisto za to, aby tento dokument bol schválený čo najskôr. Dohoda pustiť sa do pásma 800 MHz pre vysokorýchlostný internet vo všetkých členských štátoch od 1. januára 2013 a 30 mega nárast e, rýchlosti o 30 megabajtov e, a 1200 MHz spektrum do roku 2015, ako aj ďalší e, rozvoj a využitie zo 400 na 600 GHz. To všetko prispeje k tomu, že Európska únia opäť zaujme pozíciu lídra. Myslím si, že prioritou tohto konkrétneho programu je prijatie nového spektra, alebo teda vyčlenie nového spektra, ktoré tá, ktoré umožní občanom rýchle spracovanie dát. Nezabúdajme na to, že rýchle, rýchly prenos dát je špecifickou výzvou, ale v každom prípade je to krok tým smerom k ďalšiemu vývoju a zároveň zárukou pre lepšiu budúcnosť. Ďakujem pekne. Slovo má pani Tikal na dve minúty. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážená pani komisárka. Komisia navrhuje vo svojom návrhu e, z e, decembra 2011 e, vytvoriť prvý program v oblasti spoločnej správy spektra. To vytvára základné politické orientácie a politické ciele, preto aby sme strategicky mohli plánovať, aby sme harmonizovali toto spektrum. A to až do roku 2015 tento politický program pre toto spektrum eh, odzrkadluje dôležitosť, ktorú má práve oblasť eh, disponibility a efektívneho využívania spektra v rámci spoločného trhu, v rámci elektronickej komunikácie a v rámci iných politických cieľov Európskej únie, ako napríklad oblasti dopravy, výskumu, eh, navigácie cez satelít, ochrany ochrany životného prostredia a boja proti globálnemu oteplovaniu. E, pozitívne vítame to, že tie návrhy, ktoré Európsky parlament prekladal a ktoré ktoré boli schválené, sa obsiahali aj v, konečnej, v konečnom znení návrhu, ktoré podporila Rada a komisia a podarilo sa nám dosiahnuť viaceré e, ciele. A v treťom odseku sme sa napríklad podarilo venovať od premosteniu digitálnej priepasti. E, je dôležité, aby všetci mali prístup k širokopásmovému pripojeniu e, v kvalite nie menšie ako 30 megabitov za sekundu do roku 2013 a tým zároveň poskytneme aj rýchlosť a kapacitu pre služby v rámci širokopásmového širokopásmového pripojenia. ďalej 1L eh, v článku 3 stimulácia eh, prístupnosti nových produktov pre spotrebiteľov a zároveň presunutie sa alebo prekonanie eh, starých technológií a presun do nových technológií. A zároveň je tu aj väčšia miera participácie spotrebiteľov. Článok 4, um, odsek 3, osobitná pozornosť na nové normy, um, ktoré sa budú venovať Eh, možnostiam eh, osôb so znevýhodnením. Potom je tu aj inventár eh, frekvencií. To je naozaj veľmi dobrá myšlienka. Tento inventár by mal byť administrovaný komisiou a zároveň komisia príjme možnosti ak, aktov pre aplikáciu ďalšieho využívania a prenosu dát jednotlivých členských štátov. Komisia predstaví Rade a parlamentu správu, ktorá bude hovoriť o uplatňovaní rozhodnutia a to nie neskôr ako dva roky po vstupe do platnosti a zároveň um, aj vykoná revíziu uplatňovania a to pred koncom roka 2015. Ďakujem veľmi pekne, Vážený a pani komisárka Cruz, vážení kolegovia. V čase, keď boli viacerí ľudia skeptickí o Európe a pýtali sa, čo im dokáže prakticky priniesť, um, je konečne dobré, že máme nejaké dobré správy. Rádiové spektrum je krok e, k to, smerom k spoločnému európskemu digitálnemu trhu a je to skutočne téma, ktorá si zaslúži toto meno. E, Rádiové spektrum je obmedzený zdroj, ale zaslúži si, aby sme ho využili efektívne, aby sa Európa stala globálnym lídrom v oblasti informačnej spoločnosti. Táto politická dohoda vytvorí priestor preto, aby sme e, ako Európska únia sa stali globálnymi lídrami v oblasti širokopasmovej rýchlosti, kapacity a dostupnosti. Bude to kľúčový stavebný kameň, tak aby sme zabezpečili koordinovanú a flexibilnú politiku politiku aj na európskej úrovni a umožnili exponenciálny rast e, globálneho dopytu po dátových službách a zároveň naplnili e, globálne trendy a, neefektívne a prekonali neefektívne rozdeľovanie spektra. Toto skutočne vytvorí paneurópsky telekomunikačný trh. Je bohužiaľ ale skutočnosťou, že Európsky parlament nedokázal dosiahnuť e, predlženie alokácií nelicencovaných častí spektra, preto aby sme mohli lepšie využívať Wi-Fi aby sme zachovali európske e, rovnaké možnosti a využili naše možnosti vo vysoko konkurenčnom globálnom prostredí. Mali by sme hľadať nové, lepšie technológie, ktoré by ehm, nemali by s nevyhodením len preto, že prišli jednoducho neskôr. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pani mhm. Nibler, dve minúty. Ďakujem pekne, pani predsednička, ctená pani komisárka, milí kolegovia. Chcem sa poďakovať nášmu spravodajcovi ktorý počas rokovaní e, s radou veľmi úspešne obhajoval stanovisko nášho parlamentu. E, Gunnar, e, veľmi pekne ďakujeme. Stále viacej ľudí v Európe používajú internet a tie služby rastú. A niekoľko čísel len v roku 2010 priemerné používanie smartfónov, smartfónov sa zvýšilo na 79 MB v roku potom budú, na budúci rok budú 3 milióny mobilných tabletov napojené. Aj v budúcnosti sa pre, e, predpokladá zvýšená dátová premávka medzi rokom 2010 a medzi rokom 2015 zrastie 26-násobne a 788 miliónov ľudí bude používať v ďalšom roku internet je tu prvý európsky program, ktorý chceme zajtra odsúhlasiť a má veľmi dôležitú úlohu. Náš cieľ je dôležitý, máme získať viacej frekvencií. To existuje teraz. Záplava údajov nám e, e, upcháva e, tieto trasy a potrebujeme používať tieto služby bez problémov aj v budúcnosti. Dámy a páni, Dúfam, že odsúhlasíme väčšinou zajtra tento program a urobíme niečo dobré pre občanov Európy. Ako všetci viete, momentálne bojujem ako spravodajkyňa za nové nariadenie o roamingu, aby sme získali lepšie podmienky pri použití mobilného internetu, využitia v, minulo, v, v zahraničí, malo by to byť lacnejšie. Pani komisárka, k tomu ste už predložili odvážny návrh Chceme byť tiež odvážni v parlamente, pretože naši európsky spotrebitelia chceme pre nich niečo urobiť a keď sa otázka e, e, dosie e, vyrieši v priebehu tohto roku, budem rada, že ma budete nazývať potom roamingovou Angelikou. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Niber. Slovo dostáva pán De Angelis na jednu minútu. Ďakujem pekne, pani predsednička. Mm, toto je dôležitý program a e, je navrhnutý veľmi ambiciozne. Má zmeniť Európu, má spraviť z Európy svetového lídra, čo sa týka kapacity, pokrytia a rýchlosti e, vysokorýchlostného internetu. To znamená, cieľom je internet pre všetkých. Európa už dlho zaostáva za Spojenými štátmi a činov, ktoré do veľkej miery uvoľnili rádiové spektrum. Čiže tento krok a túto iniciatívu môžeme len privítať, ak sa má uvoľniť 800 MHz pásmo pre rýchlo, vysokorýchlostný internet do konca tohto roku a potom sa má urýchliť mobilný vysokorýchlostný internet e, e, na 30 MB za sekundu. To sú dôležité ciele a myslím si, že Európska digitálna agenda má zabezpečiť rast a zamestnanosť. Potom potrebujeme zohrávať poprednú úlohu v globálnej hospodárstve vedomosti. Ďakujem pekne. Pani Kamerevert na minútu. Ďakujem pekne, pani predsednička aby sme naliali trošku vody do toho vína, ktoré sa tu tak pekne rozdáva, z kultúrneho a mediálneho politického hľadiska je stanovisko rady nie uspokojivé. E, frekvencie sú, sú jej nedostatočné a majú veľkú dôležitosť pre spoločnosť. Keď rádiové frekvencie pre prenos programov sa budú používať na to, aby dosiahli ľudí, tieto sú veľmi dôležité pre médiá a pre e, množstvo názorov v Európe. Kultúrny výbor predložil niekoľko návrhov, ktoré tu môžu byť zohľadnené treba formulovať dôležitú úlohu rady a, a jeho zohľadnenia. A my sme váhali predtým, aby sa e, otvorili dvere pre druhú dividendu. Máme, žiadali sme kompenzačné e, podmienky aby sa dala budovať nová technika v divadlách, aby sa získavala kompenzácia za investície, ako to umožnila digitálna dividenda. Z toho všetko nezostalo nič a je to lapidárny dôkaz telekomunikačného balíku. A ja očakávam od komisie a od členských štátov, aby teraz aspoň pri praktickom e, konaní uznali, že si, sú, vedome, sú si vedomé tejto zodpovednosti. A treba si uvedomiť dôležitosť pre médiá a pre kultúrne požiadavky našich spoločností. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Keď aj trošku už meškáme a teda poprosím, aby ste držali lehotu. Pani Karula má jednu minútku. Arvoisa puhemies, haluaisin kiittää kollegani. Vážená pani predsednička, ja by som sa chcel poďakovať e, za chcela poďakovať za vynikajúcu prácu kolegyni za Spektrum. Spektrum je v podstate veľmi obmedzené a e, vyžaduje si a užívajú ho teda množstvo sektorov a stále viac digitálna technológia a rýchle internetové spojenie. E, ja mám v kompetencii, vo, vo vnútor, výbore vo vnútorných trh mám v kompetencii práve tento uh, program. Som veľmi rada, že ten text je ambiciózne za mňa i do budúcná digitálna agenda obsahuje výzvy pre tie odľahlé oblasti a stále väčšie využívanie tzv inteligentných telefónov si vyžaduje stále väčšie, viac, spektro, viac spektra. Takže tá politika, ktorú snáď zajtra schválime, bude znamenať toľko, že 800 MHz pásmo by malo byť uvoľnené od <clears throat> roku 2013. Je to a veľmi dobrý výsledok, vzhľadom na to, že mnohé krajiny to chceli odložiť ešte o ďalší rok. Je to ambiciózny výsledok, čo, ktorý znamená toľko, že na to, to, toľkom bude možné ponúknať nové, nové produkty. Slovo pani Basesku, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za slovo, vážená pani predsedajúca. Európa potrebuje flexibil, flexibil, flexibilnú a koordinovanú politiku pre oblasti radiofrekvenčného spektra. Táto by mala prispieť k tomu, aby sme vytvorili paneurópsky trh pre telekomunikácie. Radiofrekvenčné spektrum je kľúčové pre digitálnu spoločnosť. Je to naozaj aj dôležité preto, aby sa Európska únia stala globálnym lídrom v oblasti rýchlosti pripojenia, mobility, pokrytia a širokopásmovej kapacity. E, digitálne rozdiely by mali byť prekonané. Potrebujeme posúdiť udržateľnosť e, rozšírenia týchto alokácií nelicencovaných frekvencií pre e, zariadenia pre bezrutový prístup. Tieto technológie mali byť dostupné a prístupné aj vo vidieckých oblastiach a nie len e, v mestských oblastiach. Zároveň by som rada upriemila vašu pozornosť aj na opatrenia, ktoré majú za cieľ chrániť pred elektromagnetickými polami. Využívanie frekvenčného spektra by nemalo ohroziť zdravie ľudí. A to je práve dôvod, prečo je kľúčové, aby sme trvalo monitorovali dopady využívania spektra. Ďakujem pekne, pán Batesko. Slovo má pán Matula. Jednu minútu. Fiind o resursă limitată, utilizarea pe care o dăm... Mm, ďakujem pekne. Hovorí sa o tom, že to sú obmedzené zdroje. Využitie rádiového spektra je veľmi dôležité ak chceme maximálne využívať prínosy pre konečných užívateľov a pre súkromných prevádzkovateľov Dohoda, ktorú nedávno dosiahol Európsky parlament s radou, svedčí o ochote európskych inštitúcií prevziať e, iniciatívy na globálnej úrovni, zabezpečenie prístupu k internetu na celom území Európskej únie, e, vysoká rýchlosť a jednotná a harmonizované využívanie frekvencií v tej oblasti 800 MHz môže prispieť k zníženiu rozdielov v IT vybavení eh, a povedie k zvýšeniu využívaniu internetu na celosvetovej úrovni. Práve preto je potrebné harmonizovať viacero pasiem. Táto harmonizácia na európskej úrovni eh, bude základom pre vyššiu konkurencieschopnosť a inovácie, čo by nám malo pomôcť dosiahnuť ciele v rámci roku 2020. Pani Zuber, minúta. O espectro radioelétrico de baixas a muito altas frequências. Čo sa týka rádiových frekvencií, my o tom diskutujeme a musíme sa definitívne rozhodnúť a musíme schváliť e, rozdelenie rádiových frekvencií pre e, užívateľov telekomunikácií. Existujú určité rozdiely, čo sa týka tejto témy a chcela by som počula názor komisie k tejto veci frekvencie by mali byť k dispozícii verejnosti a existujú privátne, privátne komerčné účely aj pre účely obrany. A vieme, že cieľom tejto smernice je je rozšíriť digitálne možnosti pre užívateľov a inštitúcie aby to mohli používať aj verejné služby pre rôzne trhy. A chcela by som počula, počuť názor komisie. Ďakujem. Pán Paška, som, sa páči. Ďakujem za slovo, vážená pani predsedajúca, vážená pani komisárka. Podľa článku 114 zmluvy o fungovaní Európskej únie a súvisiacich oprávnení predložila už v roku 2010 európska komisia návrh viacročného programu politiky rádiového spektra. európsky parlament v máji 2011 navrhol viacero zmien

a od roku two thousand and fifteen k nemu pribudne aj one two hundred mhz spektrum určené na mobilný prenos dát umožní európskej únii rýchly rozvoj širokopásmového pripojenia a európskeho telekomunikačného trhu s five hundred miliónmi užívateľov. dúfajme len že nové prerozdelenie spektra obsiahnuté v tejto dohode skutočne prinesie to očakávané zlepšenie rýchlosti a kvality dátovej komunikácie v európe. ďakujem vám za pozornosť. Ďakujem pekne. A keďže svätého Valentína dvakrát ste sa prihlásili do tejto diskusie, tak dostávate kvetinku, ale máte slovo aj druhýkrát. Ďakujem, pani predsednička. Chcem želať všetko e, dobré tomuto trhu a, e, a Gunarovi, pretože e, vytvoril dobrý základ pre túto reguláciu v Európe. A chcem sa spýtať pani Kross, či je váš plán do roku 2014 100 megabitov za sekundu dosiahnuť a v ktorom frekvenčnom pásme si myslíte, že toto dosiahnete? Merci, Ďakujem pekne, pán Rybik. A tým končí táto diskusia. Keď ty aj pani Kres, máte slovo na záver. Eh, eh, pani predsednička, len niekoľko otázok, ktoré ma zaujímajú. Jeden špecifický bod, ktorý vyslovil Marie Frak a pani Basesku, keď hovorili o nelicencovanom spektre pre Wi-Fi. Veľmi dôležité, tam nie sú pochybnosti a my toto určite preskúmame. A to sa týka aj otázky ktorú spomínala pani Schubert, skutočne, že verejný prístup bude súčasťou inventára. Nie je to všetko len o licencovaných a e, komerčných užívateľov, tak povediac. A môj posledný záver zatiaľ je taký, že s potešením môžem povedať, že všetci poslanci súhlasia s absolútnou dôležitosťou zvýšeného prístupu k spektru ako prostriedku na to, aby poskytol rast a zvyšoval počet pracovných miest, je veľmi dôležité, aby sme sa všetci zhodli v tejto otázke, že úloha rádiového spektra že posilňuje rast Európy a poskytuje skutočné a hmotné eh, výhody pre spotrebiteľov a tento program rádiového spektra by mal byť prijatý parlamentom zajtra a toto nám dá nielen dobrý pocit po ťažkej e, práci zo strany parlamentu, rady a komisie, ale že to bude skutočne jeden z tých dôkazov, kde môžeme ukázať vokašiemu svetu, že sú tu skutočne aj pozitívne e, posolstva. A chcem sa vám poďakovať za vašu konštruktívnu spoluprácu a prácu počas celého procesu. Čas nám letí, ale skutočne veľa krvi, potu a slz e, tam bolo prítomných, ale na konci čo sa ráta je konečný výsledok a myslím si, že všetci ste odvedli skvelú prácu. Ďakujem. Pán spravodajca. Ďakujem pekne, pani predsednička. Spektrum je obmedzené, ale príležitosti sú neobmedzené. Ako sme videli v minulosti a ako uvidíme aj v budúcnosti, ktorá je pred nami. A môžeme povedať podľa mňa, že média a kultúra budú mať viac príležitostí než kedykoľvek predtým, aby sa dosiahli k publiku, ako vidíme, že sa deje práve teraz. Veci sa menia a ja si myslím, že najdôležitejšia myšlienka z tejto rozpravy je, že boli sme svedkami obrovsky rýchleho rozvoja za posledné 10 ročie a tento rozvoj bude takisto rýchly v ďalšom 10 ročí. To nie je prekvapujúce a pre nás je dôležité, aby sme zabezpečili plnú kapacitu v prospech všetkých, čo sa týka médií a kultúry, ako aj nových služieb. A preto si myslím, že je tiež dôležité ohľadne ďalších krokov, aby sme zabezpečili rýchlu implementáciu tejto legislatívy, ale súčasne sa pripravili aj na ďalšie kroky, pretože sme svedkami len začiatku nového vývoja druhej vlny internetovej revolúcie ktorej e, následky a príležitosti budú existovať, ako sme to videli v Severnej Afrike, ohľadne demonstrácií, ako sme to videli v revolúcii v rôznych častiach našich ekonomík. Môžeme využiť ďalšie budúce kroky, čím rýchlejšie budeme postupovať. A my sme sa rozhodli stanoviť cieľ na 1200 MHz. To je na rok 2015. Potom je tu potreba vyhodnotiť potreby a rýchlo postupovať v ďalších rokoch, pretože budúcnosť prichádza bližšie a bližšie a my musíme byť vo vedúcej pozícii a aby sme boli vo vedúcej pozícii, musíme ju prevziať a musíme ju prevziať a postupovať tým, že budeme prví, ktorí budú otvárať nové príležitosti a to, to permanentne, pretože tie sú neobmedzené, pretože zdroj, spektrum je obmedzený. Ďakujem pekne. Pán Rubik, máte mm, faktickú pripomienku? Frau, Frau Präsident, äh, Pani predsednička, mikrofón mi funguje a frekvencie v tejto snemovni tiež, ale vypínací gombík na mojom mikrofóne sa pokazil a ja som už dvakrát žiadal, aby prišiel technik a opravil tento spínací, toto spinacie tlačidlo. Poprosil by som, aby sa toto zajtra vyriešilo. Ďakujem. Áno, postaráme sa o to celú noc budem ho dávať pozor. Nie, to bol vtip, ale samozrejme zabezpečíme to zajtra. Ďakujem pani komisárka, ďakujem pekne všetkým. Končím našu dneskú diskusiu a zajtra budeme pokračovať o pol jednej.